Ja, schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia, e, vážené dámy a páni. Vítam vás e, dnes e, pri pokračovaní nášho zasadnutia výboru Kurt. Kurt. Som rada, že je medzi nami pán Kozlos, člen dvora auditorov. V tejto téme sme úzko spolupracovali s našimi kolegami z výboru kont, ale pokiaľ eh, eh, vidím, okrem eh, mňa tu nie je žiaden ďalší člen tohto výboru, ale možno niekto z kolegov k tomuto bodu programu sa ešte dostaví. Boli pozvaní, napríklad v apríli 2017 sme na túto tému už mali podujatie s dvorom auditorov. Mm. Dnes pán eh, Kozlos eh, predstaví Rapid Case Review, eh, kde vysvetlí, aký je dohľad komisie nad podporou Euronews, či je všetko transparentné a efektívne a prostriedky využívané na naplňanie účelov stanovených Európskou úniou slovo, potom bude priestor aj pre otázky a odpovede. Bude mať možnosť zareagovať aj komisia, či už na prezentáciu, alebo odpovedať na otázky e, členov parlamentu. E, slovo má už e, teraz pán Kozlos. Prosím, skúste vašu prezentáciu. Máte len tak približne 10-15 minút. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne a hlavne teda za to, že e, sa zaoberáte na vašom zasadnutí týmto bodom. Ďakujem aj za to, že toto zasadnutie je otvorené členom výboru KONT. Je dôležité, aby sme sa e, venovali členom oboch výborov, keďže je to poprvýkrát, čo vystupujem e, v Európskom parlamente s týmto novým zložením. Chcem vám všetkým poblahoželať k vášmu znovu zvoleniu alebo zvoleniu a želám vám 5 produktívnych rokov. Dvor auditorov vždy bude podporovať vašu prácu. Pár e, slov ku mne. Som e, členom e, štvrtej komory dvora auditorov, ktorý sa zaoberá vnútorným trhom napríklad a prejdime teraz k samotnej revízii. V prvom rade sa eh, budeme zaoberať povahou dokumentu aj eh, časovým nastavením našej práce. Eh, Rapid Reviews sa zaberajú faktami a konkrétnymi problémami a, ak je to potrebné, Rapid Case Reviews môžu začlňovať aj analýzy, ktoré môžu pomôcť lepšiemu pochopeniu Eh, týchto skutočností popísaných v správach. Nie je to teda audit. V tomto osobitnom prípade analizujeme aktuálne vzťahy medzi komisiou a Euronews a eh, identifikovali sme v tejto eh, súvislosti aj určité nedostatky, na ktoré chceme upremiť vašu pozornosť aj pozornosť komisie. Žiadame ju, aby sa tomu venovala. Vo všetkých štádiách práce, musím zdôrazniť, že mali vynikajúcu spoluprácu Erasmus. Týka sa to aktivít a systémov, ktoré vytvorila komisia taliančine, nemčine, španielčine a francúzštine. E, podpora EÚ e, bola zdôvodňovaná na základe toho, že cieľom Euronew európske záujmy v oblasti informácií. Aktuálne finančné nariadenie už neobsahuje ustanovenia pre takúto podporu e, z takýchto dôvodov. Komisia e, na základe e, svojho rozhodnutia z roku 2010 vychádza z toho, že Euronews poskytuje verejné služby v oblasti informácií. Avšak členské štáty Európskej e, únie Euronews neudelili takúto, takéto poverenie takéto sa verejných služieb a preto Euronews nemusí byť k dispozícii väčšine alebo všetkým občanom Európskej únie. A takisto e, sme prišli na to, že tu chýba formálny koordinačný mechanizmus s komisiou, pretože jednotlivé generálne riaditeľstva, odhľadnúc od DG Connect, nemôžu mať e, priame e, zmluvné vzťahy z Euronews. A tento nedostatok formálnych koordinačných mechanizmov v rámci komisie aj medzi jednotlivými generálnymi riaditeľstvami znižuje transparentnosť finančnej podpory, ktorá sa poskytuje Euronews. A môže to ovplyvňovať uh, e, zodpovednosť. Súčasťou našej revízie boli eh, eh, aj určité externé audity, ktoré aby eh, sa zaoberali aktivitami Euronews. Sú to určité dôležité obmedzenia, ktoré sa zaoberali jednotkovými nákladmi. Tým sme sa ešte nevenovali. Ehm, takisto treba povedať, že sú tu obmedzenia, ktoré môžu predstavovať risk eh, deviácie medzi eh, jednotkovými nákladmi a celkovými nákladmi. Komisia takisto zaviedla eh, rámec pre meranie výkonnosti, aby sa merali dosiahnuté výsledky Euronews – je to spomenuté v tomto rámcovom, v tejto rámcovej dohode o partnerstve. Avšak prišli sme na to, že komisia nevytvorila systém na overovanie týchto e, správ e, z strany Euronews a nejako neprepája e, výkonnosť s tým rozhodnutím o každoročnom financovaní. Takže eh, Euronews eh, poskytuje pravidelne správy o eh, svojom výkone komisie, ale nevidíme tu žiadne prepojenie medzi týmito informáciami, ich analýzou a výročnými správami o financovaní zo strany komisie. Kontrolné mechanizmy tu teda fungujú na, skôr na ad hoc báze, než na nejakom formálnom rámci kontrol Poskytol som vám e, tu teda e, takúto rýchlu e, analýzu tejto Rapid Case Review. Samotný dokument obsahuje viac podrobností. Ďakujem vám veľmi pekne za príležitosť, že som vám mohol odprezentovať túto správu a teším sa na rozpravu s vami. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne za tento úvod. V prvom rade by som chcela dať e, možnosť e, členom, aby položili otázky. Aj komisia e, potom po otázkach pre pána Kozlovca bude môcť zaujať stanovisko. Opäť začneme s koordinátormi, ktorí dostanú slovo na dve minúty a v nadväznosti na jednu minútu ostatní členovia výboru, pretože tu máme časové obmedzenia pre tento bod. Vítam tu aj e, Moniku e, e, Holmajer, ktorá pôsobí v výbore KONT. Monika, ak by si chcela, môžeš prísť aj tu hore na pódium. Slovo má teraz ako prvá Michaela Šojdrova. Ďakujem za uvedenie vašej správy, za to, že ste sa touto témou naozaj takto hlboko zaoberali ako dvor auditorov. Dovolím si zhrnúť to, čo som pochopila z vašej informácie. Najväčší problém spočíva v tom, že Európska únia poskytuje prostriedky na činnosť organizácií, ktorá väčšinovo vlastne na e, súkromne a záväzok tejto organizácie bol, že to práve nebude väčšinový zdroj. Táto analýza je podľa mňa dosť kvantitatívna, nehovorí o tom, či Euronews tu naplňa tú úlohu, poskytuje tú službu, ku ktorej sa zaviazalo. Je to e, čisto finančná analýza a analýza štruktúry vlastníctva. Z tohto pohľadu e, ja tu nevidím závery. Závery teda tu sú. Závery k tejto analýze, čo je e, zle, čo je nedostatkom z pohľadu záväzkov Euronews, čo je nedostatok z pohľadu činnosti komisie, to je jasné. Ale chcela by som vás e, poprosiť, či máte odporúčania ohľadom ďalšieho postupu. Čiastočne tieto vyplývajú z analýzy. Zrejme teda previesť ďalší analytický posudok zo strany komisie, ale ja vidím hlavný problém vo vlastníckej štruktúre v tom, že členské štáty odmietli eh, Euronews ako verejnú službu a teda táto súkromná organizácia sa správa prirodzene ako súkromná organizácia a hľadá iné zdroje. Je to teda súkromná organizácia, na ktorú európske inštitúcie nemajú taký silný vplyv. A chcem sa spýtať, e, či e, ste dospeli k nejakým odporúčaniam, s ktorými by sme mohli ďalej pracovať. Thank you. <clears throat> Thank you for this question. Uh, Ďakujem za túto otázku. Chcel by som zdôrazniť, ako som tak urobil už na začiatku mojej prezentácie, že e, toto je e, revízia e, produktov. Tam popisujeme fakty v takýchto typoch správ a Môžeme len vyvodiť závery z tých faktov, ktoré sme zanalizovali, aby sme poskytli vám, parlamentu a prípadne e, rade, rozpočtovým orgánom, teda doplnkové informácie e, pre príjmanie vašich rozhodnutí. Myslím, že to, čo sme urobili, je, áno, zaberali sme sa aktuálnymi vzťahmi medzi komisiou a Euronews, pretože E, Taká to bola požiadavka parlamentu. dôležité, aby sme si vypočuli Táto otázka je ale eh, oddelená od otázky, či eh, ten spôsob, ktorý bol roky eh, volený podporovať Euronews je e, e, správny alebo nie. To je osobitná otázka, ktorá e, by si vyžadovala dodatočné štúdie. My zo strany dvora auditorov teraz analizujeme možnosť alebo potrebu ďalšej auditovej správy týkajúcej sa rozpočtovej línie k audiovizuálnym službám, pretože tá sa stáva čoraz dôležitejšou informačné politiky, takže e, týmto sa zaoberáme, ale e, v tomto štádiu e, neviem sa zaviazať ničomu špecifickejšiemu. Bolo by určite prínosné, keby sme si vypočuli z úst komisie nejaký feedback a aké kroky príjmajú v súvislosti s touto správou. Ďakujeme. Prihlásila sa ešte Monika Holmajer. Ďakujem pekne. Mám nasledovnú otázku. Zasahuje to už do dopadov aj analýzy. Keď analýzujem, že prednostne ide e, vlastne o najväčšiu čiastku peňazí, e, najviac plynie Euronews, e, ide o súkromné vlastníctvo, ale sú tu ale konkurenti, ktorí by tiež chceli peniaze a sú tiež v súkromnom vlastníctve a Normálne to býva tak, že keď sa uzatvárajú zmluvy, e, sú tu konkrétne prísľuby. Nedáva sa to e, jednej firme, je to nezvyčajné. Nejde tu o nejaký vývoj e, výpočtového programu, kde by som poveril nejakého vývojára. To sa robí verejným obstarávaním, na to je postup. Tu je to problematické v tom ohľade, že väčšina eh, rozpočtových prostriedkov plinie jednu potrebujeme e, zlepšenia. Bez ohľadu na skutočnosť, či vybraný model podporí Euronews jeden jedinému kanálu je ten najlepší prístup. prístupy, pretože to všetko vychádza kanál ju poskytuje. My máme e, skonštatovať, či sme s tou službou spokojní alebo nie. A na tento účel potrebujeme kontrolné systémy, Viem vám len zopakovať, že existuje potreba zlepšení v kontrolných systémoch, aby sme získali presvedčivé odpovede na otázky, ktoré ste e, nadnesli. Patra Kamar-Evert. Nadviažem na predošlú otázku. Ďakujem pekne za predloženie tejto správy kde vám vidíme jasne a dôležité odkazy. Máme samozrejme problém e, s vlastníckou štruktúrou, ktorá sa za roky aj zmenila. Táto rozpočtová linka je vlastne rozpočtová linka, z ktorej sa financuje vlastne len Euronews. A pamätám si, že to bol e, tvrdý boj v tomto výbore. Napríklad Euronet Plus malo byť financované z tejto linky, ale nebolo to jednoduché a do tej miery tú kritiku Moniky Holmajer e, chápem a pýtam sa aj ja vždy, či súkromná firma, ktorá sídli v členskej krajine, takýmto spôsobom je podporovaná jednou vládou, či by nemali vlastne e, mať na krku e, proces kvôli neoprávneným subvenciám. Naše vlastne pravidla tu hovoria o konkurencii mne to bola nová informácia. Každé generálne riaditeľstvo zjavne má e, slobodu uzatvárať si vlastné zmluvy z Euronews, ktoré sa ale nekoordinujú, nede len na tú našu rozpočtovú linku. Takže je to ročne 24 miliónov, 24,5 milióna ročne, čo dokopy vznikne a to vidím ako problém pretože je tu bezprostredná otázka, kto vlastne kto ustanovuje program, programovú štruktúru. Je to riaditeľstvo pre vnútorný trh, e, hospodárskú súťaž a tak ďalej. Teda ak oni majú určovať, čo sa má vysielať, tak to sa mi nepáči. Ja som, myslím, dobre pochopila, že keďže sa to nespočítava, vôbec nemáme konkrétny prehľad o tom, koľko ľudí je vlastne e, sledujúcich tento program. Ja nie som nejaká e, fanatička, pokiaľ ide o kvóty, ale bolo by dôležité vedieť, koľko ľudí to sleduje, do akej miery nielen e, pre naše chápanie sa plnia tie úlohy, ale či vlastne sú zasiahnutí ľudia. Jedna vec je technický záber, otázka, koľko ľudí vlastne tú službu vôbec využíva či to opodstatňuje tieto financie. Mohlo by to totiž znamenať, že program nie je dostatočne dobrý, aby ho ľudia pozerali. To by sa mohlo napríklad zistiť. Nemáme vlastne zistenia o tom, ako e, ho ľudia vlastne ten program e, mimo toho, či ho vôbec môžu chytiť, že či, ako ho príjmajú. Ďakujem. A ja len súhlasím s tými hlavnými myšlienkami, ktoré ste povedali. Vaše otázky sú správne položené. Myslím si, že keď hovoríme o tejto veci e, zo širšieho pohľadu, musíme sa vrátiť k otázke verejného záujmu. Momentálna podpora vychádzala z tejto základnej premisy, že Euronews poskytuje služby vo verejnom záujme. Takže prvá od, najprv tu musí byť odpoveď na otázku, či tomu tak je. Alebo či existujú lepšie spôsoby to dosahovať. Pokiaľ ide o divackú obec, My to nevieme posúdiť, pretože je veľmi nákladné e, urobiť štúdiu o naozaj divackých číslach. Ja si vyčerpalo celú tú rozpočtovú linku, takže musíme sa spoliehať na e, odhady. Presne to e, tí auditory, ktorí robili audit Euronews, aj zdôraznili. Tie údaje o diváckých číslach sú zložité. Je tu taký handicap v tej skutočnosti, že e, že členské krajiny nepriradili tomuto kanálu e, povahu verejnej služby. Takéto e, služby totiž potom majú právo na verejnú podporu. V prípade Euronews táto skutočnosť E, sa obmedzuje týmto podporou e, zo strany EÚ a ďalší zdroj veľký príjmu je vlastne reklama. Keď to diskutujeme s manažmentom tom, e, Euronews, povedali nám, že si príjmy zvyšujú prostredníctvom reklamy, aby v konečnom dôsledku sa potenciálne mohli stať uh, viac nezávislí a samofinancujúci. na príjmu ale naďalej pochádza z rozpočtu EÚ, takže to ešte nie, neplatí. Ďakujeme pani Ferran teraz. Ďakujem pekne, pani predsednička. Táto správa, táto prezentácia je veľmi aktuálna, pretože pripravuje sa rozpočet. V tej vašej prezentácii som si všimla, že sú to dve silné stránky. E, potrebujeme zodpovedať otázku, či potrebujeme široko distribuovanú európsku stanicu všade v Európe, všade na kontinente. A druhá jej pohľad, je tu ten vzťah medzi Euronews a komisiou, ktorá dnes nedostatočne vyjasňuje kontrolu. Je tu teda tento ro- rozmer eh, mandátu tej verej, verejnej služby. Táto stanica eh, má vlastne trošku povahu verejnej služby, ale tento oficiálny mandát jej nebol daný. To by malo byť prvé kritérium. A potom samozrejme je tu rozpočtový dopad, pretože táto link aká je dôležitá pre tých, pokiaľ ide okamžité kroky nášho rozpočtu. A veľmi pozorne sa to sleduje. E, sú tu teda dve veci. Poprvé, táto e, linka sa spustila, pretože sú, sú to e, očakávania, pokiaľ ide o preklady a ten práve rozpočtový rozpočet je dôležitý, pardon, prekladateľský rozpočet je dôležitý a takisto e, e, treba vnímať e, pohľad e, užívateľov. E, Euronews určite je nie dokonalý aktér, ale na základe informácií, ktoré máme a ktoré ste upresnili v správe, je tu kvalita e, redaktorská, novinárska nezávislosť, ale určite je tu aj otázka publika, to povedala pani Kamervert, nad rámec zaujímavej štúdie, ktorú ste urobili, treba úplný audit, aby sme my e, vedeli, či splňa to, čo má splňať európske médium, e, či tento, táto partnerská zmluva e, má zmysel. Ja by som rada vedela, aké komentáre má k tomu komisia. Čo by sa naozaj dalo zlepšiť v tomto vzťah z pohľadu účinnosti, ale aj alternatív, ktoré by sa dali nájsť. Ďakujem za túto otázku. Isté, ak sa e, vrátime vlastne k vytvoreniu komisie, posilnenie vzťahov medzi komisiou a Euronews bola jednou z priorít príslušného komisára, v tomto prípade komisárky Gabriel. A ak sa mám vrátiť k otázke účinnosti e, diváckých čísiel, treba si pripomínať, že Euronews e, zaviedli určité zlepšenia do toho obchodného modelu. V minulosti bola situácia taká, že jeden, jedno video sa prekladalo do viacerých jazykov. Teraz, aby sa zvýšila divacká obec, aby sa to prispôsobilo divákom. Euronews vytvára nezávislé videá v rôznych jazykoch na tú istú tému. Takže e, prispôsobujú nie e, správy ako také, ale informácie trošku prispôsobujú geografickej oblasti, kde sa distribujú. Týmto spôsobom sa snažia posilniť divácké čísla. Otázka, či to naozaj pomohlo, to sme neanalizovali. Možno, že by vedela toto vysvetliť komisia. Ako som bol povedal, jeden z tých záverov je, že nevidíme priame prepojenie medzi operatívnymi informáciami e, Euronews a rozhodovacím procesom ku každoročným e, e, rozhodnutiam o financovaní. Toto treba vlastne posilniť a potom by sme mali viac informácií a mohli by sme posúdiť, či podpora dohody je oprávnená. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalšia rečnička. Prihlásili ste sa? Ďakujem pekne. Len podporujem slova predrečníčky. E, zo pár bodov z mojej strany. Ja e, som to pochopila tak, že že sú tu určité nedostatky na stranu Euronews aj na stranu komisie. Hovorí sa vo francúzštine, že netreba vyliať z, vaničko, z vodou z vaničky aj dieťa. E, treba zachrániť to dieťa. To naozaj zostáva pravdou aj v tomto prípade. Pokiaľ ide o skutočnosť, že sú tu investície, e, ktoré sú z krajiny mimo e Európy, dočítala som sa, že komisia podpor, eh, pozbudzovala v Euronews, aby hľadali, sami hľadali si ďalších investorov. Otázka znie, eh, eh, či sa to formálne žiadalo, aby boli európsky, alebo naopak, aby títo investori mohli byť inde, mimo Európy. V tejto otázke by to mohol byť vlastne aj prínos, že nám to dá medzinárodné publikum, Boli by tu tým pádom diváci, ktorí by sa inak nepozreli na túto stanicu, e, keby bola len čisto európska. Potom ďalej som trochu prekvapená skutočnosťou, že, že, e, že my všetci hovoríme o nástrojoch, e, aby sa robila kontrola, ale kontrola sa sama nerobí. Ja by som chcela pochopiť, prečo sa nerobila táto kontrola. Bolo, tiež sa tu hovorilo o tom, že možno by sa mala stiahnuť Eh, čas tejto investície dať Euronetu a rovnako si môžeme položiť otázku, či záverom nie je to, eh, k tomu, čo neurobila a zanedbala komisia a pridať k tomu, čo zanedbala aj zanedbala Euronews. Ďakujem. Ďalšou rečničkou je pani Anderson a pokiaľ ide o komentár eh, toho, kto e, si berie slovo. Ideme podľa veľkosti frakcií a tým pádom e, zelení sú na štvrtom mieste. Pani Anderson teda. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Euronews ako stanica je problematická, ako sme počuli z viacerých strán hĺbšia analýza účtovníctva, to by mali robiť kolegovia z kontrolného rozpočtu, to je ich parketa, ale z kultúrno-politického pohľadu môžem konštatovať, že Euronews nie je normálna televízna stanica, je to inštitúcia e, alebo kontrolný nástroj e, platený Európskou e, úniou na celkom zacielené manipulovanie európskeho publika Môžem tu citovať e, zmluvu. Euronews má vysielať programy, ktoré sa zaoberajú dopadmi opatrení EÚ na život občanov a má riešiť problémy e, verejnosti na regionálnej i národnej úrovni. To, kolegovia, nie je nič iné ako zmluvne zakotvená e, forma spravodajstva, naklonená e, e, zadávateľovi, keď chceme nezávislosť žurnalizmu, pokiaľ ide o e, existujúce prednostné zaobchádzanie v rámci poskytovania služieb, Euronews dostáva ďalšie zmluvy s 8 generálnymi riaditeľstvami, kde sú ešte detailnejšie nekontrolované spravodajstvo pokiaľ ide o problematické vlastnícke pomery, o tom sa tu už hovorilo, len 15 Euronews je vlastne v európskych rukách. Napriek tomu prevádza EÚ 38 roz, ročného rozpočtu Euronews. Ten, táto čiastka, ako sa včera rozhodlo, by sa mala ešte zvýšiť. Komisia EÚ uznáva, že Euronews má monopolný e, štatút e, a hoci e, máme tu leitmotívy jednotného trhu, zachováva tento monopolný postoj to Euronews naďalej komisia. Euronews mimochodom, mimochodom ako všetky iné televízne stanice, by nemal byť podporovaný E, daňovými prostriedkami. A otázka teda znie, do akej miery komisia plánuje e, hĺbší e, audit tokov peňazí medzi komisiou a Euronews zo strany účtovného dvoru. A po druhé, je dôležitá aj, aj preverenie redakčnej časti tejto stanice. Teda otázka znie, je to na programe? E, možno použiť výraz telepravda, Kolegyňa sa pýtala, koľko ľudí vôbec e, touto stanicou e, e, pokrývame. Napríklad príspevok o Brexite, to som si preverila, tak na, o 6 ráno Eh, bolo 675 divákov na kanáli YouTube Euronews k tomuto príspevku, takže otázka znie, prečo to vôbec komisia pri týchto číslach naďalej podporuje. To stojí podľa mňa za diskusiu. Pán Kozlovs, nech sa páči. Áno, ďakujem. No myslím si, že toto, ako aj tie predchádzajúce pripomienky, boli skôr všeobecného charakteru. Vy ste vyjadrili svoje vlastné názory, ktoré sa zakladajú na informácií, ktoré máte z, Euro, z Euronews, ale aj na základe iných informácií. My sa na to pozeráme z pohľadu vzťahu, vzťahu, ktorý je podporovaný určitou finančnou čiastkou z európskeho rozpočtu No a my tieto informácie analýzujeme za tým účelom, či sme spokojní s tým spôsobom, ako sa monitoruje tento vzťah a ako sa podávajú o ňom správy. Prvým krokom by bolo zistiť, či a ako tento vzťah možno zlepšiť. Toľko k tomu môžem povedať i ja ako člen dvora auditorov k tejto záležitosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A ako posledný koordinátor sa vyjadrí pán Kizljurek. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi predovšetkým povedať, že ja som si prečítal túto správu, ako napríklad na strane 9 som našiel, našiel že je tu nezávislý pozorovateľský inštitút, observatórium, a zistil, tento zistil, že Euronews má byť nestranný, férový a že sú tu nezávislé hlasy, ktoré vysiela a z žurnalistického hľadiska to je bežné, ale čo je veľmi dôležité, e, že by nemalo byť skončené prekladanie do materinských jazykov, pretože tieto, toto vysielanie by malo byť dostupné aj v iných jazykoch. A toto však nie je len e, inštitúcia, ktorá prináša správy. Toto vytvára taký priestor, spoločný priestor pre občanov Európy. Podobné v Amerike je CNN. A vy ste e, tu v tejto správe povedali, že sú tu niektoré nedostatky také pra- k pragmatických oblastiach. K tomu sa neviem vyjadriť, ale e, zaujímavé by bolo um, vedieť váš vlastný názor a či viete, nakoľko ešte sa bude podpor, dokedy sa bude táto podpora poskytovať? pretože zdá sa, že z toho novinárskeho hľadiska to nie je zlé vysielanie. A to je v podstate to dôležité. Áno, aj toto je skôr taký vlastný názor, nejaké stanovisko, viac ako otázka. K tomu <coughs> ešte rečníkovi dáme E, slovo, ale momentálne. E, k tomu sa bude môcť vyjadriť aj Euronews, teda dnes to nebolo naplánované, že si vypočujeme aj Euronews, takže dnes bolo naplánované len to, že si vypočujeme stanovisko dvora auditorov a túto správu, ale budúcich týždňov a mesiacoch sa tým určite ešte budeme zaoberať aj vzhľadom na strednodobý finančný rámec a ako to bude vyzerať v jednotlivých finančných telesných riadkoch. E, takže e, Určite nemožno podozrievať z toho, že by to bol nejaký dvorný spravodajca komisie. Ak by to tak bolo, to by vyzeralo úplne inak. E, takže sú tu zmluvy, ktoré sa zameriavajú na nezávislosť komisie od tých, ktorí poskytujú peniaze. Tam sa to v tých zmluvách sme sa snažili toto zabezpečiť. Mm, a Takže komisia nemá priamy dopad na to, alebo priamy vplyv na to, čo, e, aké správy bude Euronews vysielať. Takže myslím si, že toto je e, vhodné táto práca, ale či fungujú kontroly, alebo či sú tu kontroly, ktoré nefungujú, nefungujú tak to bol predmetom tejto správy a preto by sme sa dnes predovšetkým mali zameriavať na tie veci, ktoré priamo súvisia s touto správou a tie analýzy alebo závery, ktoré možno z toho e, vyvodiť. Myslím si, že k tomu budú potrebné potrebné ďalšie e, rozhovory a ďalšie zaoberania sa touto témou. E, ja mám tiež ešte otázku k téme kontrolné mechanizmy, respektíve ako tieto príslušné informácie medzi stanicou a komisiou Um, plynu prebiehajú, aký je tam ten informačný kanál. E, nebolo to dostatočne, nebolo to vôbec, alebo nebolo to dostatočne urobené? Ako, vy, ako vnímate vy úlohu komisie, pokiaľ ide o rámcovú dohodu z Euronews? Je to skôr zanedbané zo strany Euronews, alebo by sme si mali položiť otázku, či e, komisia sa týmto vôbec adekvátne zaoberala, či kontrolovala, či to bolo príslušne implementované. Toľko otázka a ešte pripomienka z mojej strany. Dôležité je, aby sme mali informácie e, aj z Európskej únie, pretože to je nadradené tým informáciám, ktoré sa vysielajú na národnej úrovni pretože na národnej úrovni sa to prezentuje väčšinou z toho pohľadu národného, takže aj takéto eurosprávy sú veľmi dôležité. Kto to v konečnom dôsledku bude robiť, to môžeme nechať otvorené, či to bude len tento, mm, tento jediný vysielač alebo aj niekto iný. Tým sa budeme musieť v budú, e, budúcich mesiacoch ešte zaoberať. Pán Kozlos, e, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Áno, ja si myslím, nuž áno, Um, ako taký záver možno povedať, že sme zistili, že v tejto partnerskej dohode je veľmi veľa kvalitatívnych ukazovateľov a Euronews tieto informácie poskytuje na operatívnej úrovni komisie. Čiže na operatívnej úrovni toto funguje veľmi dobre, táto výmena informácií. A tiež sme zistili, že problémy sú v tom, ako komisia tieto informácie využíva v rozhodovacom procese a financovaní. Či, tie, a či a ako tieto informácie boli obdržané zo strany Euronews a ako to vyhodnotiť, ako to, či sa to využíva v rozhodovacích procesoch. Toto by som v mojich záveroch chcel počiarknúť. Možno budeme potrebovať viacej informácií zo strany komisie a tam sú možnosti zlepšenia zo strany komisie. Ehm, teraz by som využil túto príležitosť. Áno, tá edičná nezávislosť, to sa zaklada na viacerých nezávislých správ, e, pozorovateľov, observatórií, ktorí nezistili žiadne závažné alebo ehm, žiadne porušenia tejto vydavateľskej nezávislosti. Taká malá mm, charakteristická črta je, že e, tu Euronews si stanovili svoj postup. Nemožno povedať a priori, že ich e, informácie sú menej hodnotné, ale teda je to štúdia, ktorú si financovali oni, ale mali by sme možno aj e, štúdiu financovanú zo strany komisia. To by zvýšilo nezávislosť. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem. Mám tu ešte na zozname tri otázky. Ja by som ich potom aj zhrnula. Takže prosím, aby ste dodržali minútku. Takže ešte traja rečníci. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážená pani predsednička. Ako e, tu už odznelo, nemali by sme e, vyliať dieťa aj z vaničkou, ale to dieťa tu ja, nejak si ešte nevidím. Myslím si, že je to naozaj veľmi komplikovaná téma. Áno, vy ste povedali, že kontroly, ktoré sú potrebné, tu ešte nie sú etablované a mali my teda Euronews financujeme a nevieme to kontrolovať. Ja som tiež novinár a neviem si predstaviť, že by sa niekto miešal do mojej nezávislosti a preto je dobré, aby Euronews eh, mal svoju nezávislosť, ale musí prinášať správy z európskej eh, perspektívy. No a tu odzneli aj eh, určité názvy členských štátov, musia byť akceptované tak, ako si to tie členské štáty želajú, ale potom je tu aj názov jednej krajiny, ktorý sa využíva ilegálne. No a potom zase niekto povie, že Euronews je e, súkromnou organizáciou. No a keď takúto odpoveď obdržíme, tak proti tomu musíme nejako zasiahnuť. Áno, ďakujem veľmi pekne. E, čo mne robí najväčšie problémy je skutočnosť, že teraz je jasné aj zo strany komisie, že tu je určitý automatizmus a že Euronews vždy znova a znova dostáva tie peniaze nezávisle od toho, aké správy prinášajú a Takto mi to vyplynulo zo správy a preto by som si rada vypočula aj názor komisie, čo si ona mi o tom myslí. Tá zásadná otázka, ktorú si musíme aj v budúcnosti položiť je, či prípadne nie sú lepšie ponuky, ktoré by zastávali záujmy Európskej únie, alebo ich zastávajú už teraz lepšie ako Euronews. A keď sa pozriem na čísla, ktoré sú predložené, napríklad e, Deutsche Welle a cez Facebook tam je trikrát viac e, tých záujemcov ako cez Euronews, takže myslím si, že toto je otázka, ktorú musíme taktiež zo zohľadniť. Teda musíme si povedať a zistiť, ako čo najlepšie dosiahneme ten cieľ, ktorý sme si sám vytýčili. A možno, že to nebudeme vyžadovať len od Euronews, možno, že tu máme väčšie ponuky. Teraz Niklas Ninas. Predovšetkým e, Euronews musí, musí byť nezávislé v tom, čo vysiela, nezávisle od toho, či ich financuje komisia alebo nie, pretože to by bol opak nezávislého žurnalizmu, čiže nemôžu vysielať len to, čo si niekto želá. To je len taká konštatácia, ale mám ešte otázky. Predaj 85% to bolo uh, spustené až v roku 2015. Ako to bolo vôbec schválené a či to možno zvrátiť pretože keď povieme, že keď to nebude e, súkromné, tak nebudeme mať tieto problémy, ale naďalej pretrváva veľký problém, ako povedala pani Kamaevert, že Euronews je stanicou, ktorá už vôbec nedrží krok s časom analogová, e, analogická televízia, že sa pohybuje len jedným smerom. Už v Nemecku aj napríklad verejnoprávna e, televízia na to prišla a že musí mať pom- ponuku, ktorá sa stiahuje napríklad aj na YouTube. A toto naozaj musí aj tento systém vysielania v Európskej únii rešpektovať. Takže tá zásadná otázka je, či sa tieto podiely dajú nejako kúpiť späť. Ja, Pán Kozlov, prosím, ešte raz sa k tomu vyjadrite a potom komisia na 5 minút. Áno, ďakujem veľmi pekne za tieto otázky. Myslím si, že v našom dokumente sme poukázali aj na tie podiely v Euronews a e, predtým e, Euronews boli na 100% vlastnené verejnoprávnymi e, vysielačmi Európskej únii a, takže ja ako člen dvoru auditorov m, mm, neviem presne, ako je to možné s tým spätným nákupom, ale tá chuť investovať do Euronews sa znížila. No a aby sme udržali Euronews a aby sme uh, ich udržali ako kanál, ako stanica, ktorá poskytuje tieto všeobecné informácie vo všeobecnom verejnom záujme e, tak bolo potrebné nájsť súkromných investorov. No a tak toto vzniklo. Tu je spoločnosť, ktorá má sídlo v Luxemburgu, ale je vlastnená eh, egyptianom a potom je tu ďalšia organizácia a všetci vložili nové prvky do Euronews z týchto vlastníkov. No a prínosom bola digitalizácia niektorých jazykov, potom vyvinuli eh, konkurencie schopnejší Ehm, anglickom jazyku konkurencieschopnejšie príspevky tým, že majú k dispozícii viacej anglicky hovoriacich eh, novinárov. Takže títo súkromní investori v podstate znamenali zlepšenie tohto eh, podnikateľského modelu. Euronewsu konkurencieschopnejšie, ale to je samozrejme oddelené od otázky, či, my by sme, či EU, eh, EÚ by to mala alebo nemala e, financovať. A opäť je tu tá otázka, že my si myslíme, že je to vo verejnom záujme a to najlepšie môže zabezpečiť Euronews ako akékoľvek iné prostriedky. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ešte by som privítala mm, za komisiu pána Abamunta, ktorý sa e, teraz vyjadrí za komisiu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Všetkým želám príjemné dobré ráno. Takže odznelo tu už veľmi veľa záležitosti a ja by som sa rád pristavil pri tom, že by som najprv objasnil mm, ten finančnícky vzťah snách ktorý e, zo strany komisie začal ešte v roku 1993, kde sme hľadali nejaké stanice a vtedy sme mali rozpočet 2 až 3 milióny ročne a potom od 2010. Mm, sme mali aj nejaké programové dohody. Od roku 2012 komisia zabezpečovala 18 miliónov na vysielanie pre Euronews. Takže takto sa to vyvíjalo, tieto čísla. No a to, čo povedal pán Kozlov a na konci to je veľmi e, dôležité a to je ten fakt, že ten entuziasmus Um, Euronews sa zrodilo ako joint venture medzi viacerými európskymi stanicami a problém je, že ten entuziasmus rokmi klesal a títo ľudia potom mali vlastné stanice a potom aj ich finančné záväzky značne poklesli a preto bolo potrebné, keď sme chceli udržať Euronews pri živote, musel Euronews hľadať partnerov mimo Európy a preto vlastne v týchto mandátoch komisára Oettingera a Gabriela tieto e, e, komisári nechceli, neboli požiadaní, aby hľadali alternatívy, ale boli požiadaní, aby našli pres schopný e, biznis model pre Euronews. Takže prvý záver správy hovorí o tom, že komisia E, dovoluje Roodnews e, nájsť si e, partnerov a lepšie využívať digitálne technológie a podobne. Toto bol cieľ zo strany pána komisára Oettingera aj Gabriela v ich mandátoch. Veľa toho bolo povedaného o kontrole. Je pravdou, že nikto nie je dokonalý, Kontrola môže byť e, zlepšená, berieme na vedomie e, odporúčania správy, ale e, kontrola tu existuje. Takže čo urobíme, okrem teda skutočnosti, že dostávame pravidelné správy z Euronews a Neplatili by sme, pokiaľ by podmienky z rámcovej dohody neboli splnené. ale e, každé, e, každé dva e, roky, napríklad je tu vonkajšia, vonkajší audit nezávislosti a každý rok je tu finančný audit Euronews. Každý rok. Niečo, čo je dosť dôležité, je, že e, posledná nezávislá, posledné nezávislé e, hodnotenie Deloitu e, z roku 2018 hovorí o tom, že Euronews je efektívna operácia, ktorá je nízkonákladová a splňa podmienky informovania o európskych záležitostiach z európskej perspektívy a efektívne sa využívajú prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov komisie štúdia tu nenašla nejaký nedostatok koordinácie alebo transparentnosti či zodpovednosti v súvislosti s poskytovaním financií a e, však e, spomenulo potrebu lepšej koordinácie, pokiaľ ide o editoriálnu stránku a navrhlo vytvorenie e, začlenenie komisie trošku bližšie do plánovania vysielania. To sme urobili, vytvorili sme akčný e, plán. Jedným z opatrení e, tohto plánu e, sú stretnutia so všetkými generálnymi riaditeľstvami tohto magazínu. To predstavuje aj tak len 3 milióny z tých 24 miliónov, ktoré dostáva Euronews každý rok, aby sa zabezpečilo, že v týchto magazínoch komunikačné ciele Európskej únie budú e, čo najviac zohľadnené. Čo sme urobili tiež ako odpoveď e, na e, to, s čím prišla táto správa, je, že sme sa začali zaoberať nákladovou efektívnosťou jednotlivých akcií, napríklad nie, takže jazykové kanály v neeurópskych jazykoch, tu e, vlastne sú určité otázniky, tam sme znížili financovanie, transformovali sme e, tento kanál na kanál, ktorý vysiela iba digitálne a prostriedky, ktoré sme takto ušetrili, boli presunuté e, smerom k európskym programom. Takže trošku sme zareagovali na správu Euronews v tomto zmysle. Hovorí sa takisto, že kontroly existujú, ale nie sú dostatočne systematické, tak sme vytvorili e, nový štandardný e, postup. E, máme tu dokument o kontrolnej stratégii, kde sa systematicky popisujú všetky kontrolné aktivity a vnútorné procesy týkajúce sa monitorovania finančnej kontroly Euronews. V akčnom pláne Eh, spomína sa tu Observatório di Pavia. Je to eh, nezávislé eh, monitorovacie centrum, ktoré monitorovalo Euronews a kontrolovalo, či je Euronews objektívne nezávislé, nenašli vôbec žiadne problémy v budúcich týždňoch ich takisto budeme kontaktovať, aby sme zistili, či bude potrebné ďalšie hodnotenie nezávislosti editoriálnej línie eh, Euronews. Takže eh, veľa sme už hovorili o tejto editoriálnej línii. Dôležité je aj, že sme zabezpečili, že je tu e, editoriálna charta, charta nezávislosti v pravidlách Euronews. A Euronews takisto každý rok komisii poskytuje každoročnú správu transparentnosti, kde nám hovoria, ako narábajú s námietkami a podobne. A Takisto to kontrolujú aj auditory výkonnosti. Takže udialo sa toho veľa. Opäť možno máte pocit, že sa toho dá urobiť viac. My to urobíme, ale e, nedá sa povedať, že by e, tu neboli žiadne kontroly. Hm. Môžem ešte pár minútiek hovoriť? Potom je tu ešte e, jeden právny bod v správe týkajúci sa právneho základu. E, s týmto by som si dovolil nesúhlasiť e, s týmto pohľadom auditorov, pretože nový článok 100 80 a 195 CAF e finančného nariadenia predstavujú právny základ pre financovanie Euronews. Je to niečo, čo sme si preverili, preskúmali, ak chcem, môžem to do detajlov objasniť. Preskutovali sme to aj s rozpočtovým oddelením komisie, správnou službou. Hovoria, že je to absolútne v poriadku a môžeme naďalej aj podľa nových, nového finančného nariadenia ďalej financovať Euronews. Spomínate okolnosť, že systém e, účtovníctva e, Euronews nie je dostatočne analytický, preto aby sa mohli analyzovať jednotkové náklady a e, preskúmať, či zodpovedajú celkovým nákladom. K tomuto nedospeli finanční auditory ale eh, ty nám povedali, že skutočnosť, že tam nie je analytické eh, účtovníctvo, nie je niečo, čo by ich blokovalo v ich eh, auditorskej činnosti, avšak bolo by príjemné, keby takéto analytické účtovníctvo tu k dispozícii bolo, takže sme kontaktovali Euronews a oni nám slúbili, že od februára budúceho roka prejdú na takýto systém. Bude to k dispozícii a teraz koľko ľudí eh, sleduje Euronews a koľko eh, ľudí môže potenciálne sledovať. Je viac než 160 eh, miliónov domácností, ktoré kde je Euronews v dispozícii v Európskej únii a 5,3 milióna ľudí v 16 európskych krajinách sledujú Euronews. Ďakujem. Pán eh, Belmonte, eh, pýtam sa, či by bolo možné tento akčný plán, na ktorý eh, poukazujete, sme aj mohli dostať k dispozícii, aby sme si ho preskúmali, zaoberať sa tým, čo sa zrealizovalo. Možno pre výbor pre kontrolu rozpočtu by boli zaujímavé aj tieto externé auditorské podklady Mohli by sme ich dostať k dispozícii. A potom druhá otázka. Eh, som sa situácia zmenila oproti eh, situácii, keď tu bola táto eh, požiadavka, vtedy tu len došlo k tomuto e, zúčen k tejto myšlienke vytvorenia európskych vysielačov. Medzičasom tu už máme veľmi veľa ponúk rovnakej podoby z rôznych účastníkov eh, z oblasti vysielania či internetu v audiovizuálnej oblasti, eh, do akej eh, miery je tu zastupiteľné výlučné financovanie len jedného takéhoto účastníka, jednej stanice. Aby som odpovedal na vašu otázku k akčnému plánu, tento bol vyvinutý nami eh, na eh, základe auditu, aby sme zareagovali na odporúčanie auditu, aby sme teraz zlepšili v zásade existujúce kontroly. Eh, vám rád, ako náhle sa dostanem naspäť do kancelárie, ten, toto postúpim. Pokiaľ ide o servatóriu di Pavia, skontaktujem ich v budúcich dňoch a budeme potom uvažovať o Um, potrebe uh, prípadne ďalšieho nezávislého auditu, ktorý by platila komisia, nie Euronews. Opäť, ak na tom trváte, môžeme to urobiť tak či tak, ale opäť v priebehu týchto rokov uh, sme naozaj venovali veľmi veľa času uh, Euronews Nedostali sme žiadnu indikáciu, že by editoriálna línia Euronews nebola nezávislá, takže nikdy e, sme nemali žiadne podložené e, stiažnosti, ktoré by, námietky, ktoré by sa stiažovali na nedostatok e, nezávislosti Euronews. A napokon Eh, potom tu bolo politické rozhodnutie eh, obsiahnuté v eh, mandáte. Môžem len zobrať na vedomie vaše želanie pre novú komisiu, aby sa zaoberala tým, aká je nová situácia na trhu. Ďakujem. Pýtam sa ešte predsedničky výboru KONT, či má aj ona otázku pre komisiu. Hmm, Najprv pani Kama Evert a potom Monika. Ďakujem e, ešte e, k otázke pani predsedničky, k tým ostatným e, ponukám, ktoré sme aj pomocou pilotných projektov v Európe podporili. Existujú nejaké konkrétne úvahy komisie? A budete aj pôsobiť týmto smerom, aby sme tu mali väčšiu diverzitu pri podpore z tejto rozpočtovej linky, pretože toto je iba rozhodnutie komisie, ako sa prostriedky z tejto rozpočtovej e, línie e, budú vynakladať. My na toto žiaľ nemáme vplyv, vtedy by to vyzeralo žiaľ inak. Teda inak ale nemôžeme e, vlastne príliš dlho vyčkávať, treba sa pripraviť Takže chcem sa spýtať, či sú tu, je tu nejaká pripravenosť eh, na väčšiu diverzitu eh, pri eh, vynakladaní týchto prostriedkov, pretože my vieme, že sú tu odlišné, rôzne ponuky, a aj keď ide o nové, mladé návrhy, tieto by zaručili väčšiu atraktívnosť, väčšiu dostupnosť Samozrejme je e, možné e, takúto verejnoprávnu e, činnosť vyvíjať. Otázkou je akurát, či všetky prostriedky naozaj majú smerovať jednému médiu a aj dvor auditorov vlastne môže takto poukázať. Buď si teda kúpite určitý obsah, určitý, e, určité časové okno, ktoré môžete naplniť e, svojim obsahom, takto je to e, zvykom vo všetkých členských štátoch, to je jedna možnosť. A druhou možnosťou je určité konkrétne média, ale musí to byť diverzita, to poznáme z Nemecka, takže verejnoprávne e, podporíte. A e, potom je tu aj prirodzené, že sa e, poskytujú informácie aj o tom, čo sa deje v európskom priestore. Redakčne to potom ale vedú tie jednotlivé redakcie. No a e, tá situácia, ktorú tu máme, je e, taká, e, taká, taká zvláštna obojpohlavnosť, ktorá sa mi zdá byť problematická aj z právneho pohľadu, ale my to preskúmame na výbore kont, pretože tu máme vynakladanie prostriedkov Musíme to preskúmať aj v rámci nášho výboru. Viac sme, viackrát sme už diskutovali s komisiou aj o iných e, e staniciach, ktoré žiadali o podporu od komisie a napokon len kvôli e, silnému boju medzi komisiou a parlamentom sme mohli presadiť takúto podporu. Z môjho pohľadu je toto veľmi problematický e, spôsob zmluvy. Nejde tu o nejakú dohodu IT, kde zadávam, e, vlastne vytváram tu nejakú zmluvu na napríklad e, kontrolu e, opravovanie počítačov, ale ide tu naozaj o informovanie občanov, verejnoprávne vysielanie. Tuto sa naozaj musíme zabrieť aj finančnými, aj právnymi aspektami hlbšie. Ďakujem. Mám tu ešte jednu prihlášku do diskusie, ale keďže sme už prekročili časový rámec, ktorý mám k dispozícii, eh, eh, dám slovo ešte pani eh, Ferrara a potom dostanú slovo pán Kozlovs a pán Abelmonte, ale mm, prosím naozaj už len stručne, aby zareagovali, pretože máme ešte ďalšie body na programe, máme ešte aj schôdzu koordinátorov veľmi stručne k týmto e, diversifikovaným aktérom. Aj táto myšlienka sa mi zdá byť e, riskantná, jednoducho e, preto, že v oblasti médií tiež potrebujete určitú sílu, aby ste mali dobré pokrytie a potom je to aj problematika prekladov. Takže aby aj taká nadmerná rozdrobenosť môže škodiť Ďakujem pekne. Najprv má slovo pán Kozlov a potom pán Abermonte. Ďakujem. V mene dvora auditorov by som vám chcel poďakovať za túto diskusiu, ktorá bola veľmi živá, ako som aj očakával. Som rád, že e, táto e, naša e, správa podnietila toľko vašich úvah a som aj veľmi rád, že komisia už zareagovala a zlepšila e, e, svoje aktuálne vzťahy. E, táto aktuálne platná dohoda o rámcovom partnerstve vyprší v roku 2020, takže myslím, že je dosť času pre diskutovanie o ďalších krokoch Takže som pripravený pokračovať e, v našej diskusii e, na tomto fóre alebo v akomkoľvek inom fóre. Ďakujem, pán Abemonte. Ďakujem pekne. Niečo, čo je dôležité, je, e, že súčasťou akčného plánu je ďalší audit výkonnosti v roku 2020 pre všetky multimediálne akcie, nielen Euronews. Nezoberiem sa tam len vysielaním ale aj tzv. data-driven e, e, novinárstvom. Nečakáme len pasívne na to, kedy začne pôsobiť nová komisia, stretávame sa so zainteresovanými stranami, ehm, aj tými, ktorí môžu použi- e, ponúkať alternatívy, zaoberáme sa jednotlivými alternatívami Uvidíme aj, aký bude rozpočet k dispozícii, aké budú náklady redukovania financovania pre Euronews alebo e, zvolenia si úplne nového modelu a e, opäť sa e, opäť vás budeme o tom informovať. Teraz už by som chcela poďakovať pánovi Kozlovcovi aj e, všetkým, ktorí sa podelili na vypracovaní tejto Rapid Case e, Review. Ďakujem vám e, za podnety pre naše úvahy. Ďakujem pánu Jabermonte za komisiu, ktorý nám veľmi otvorene odpovedal na naše otázky a poslancom ďakujem za veľmi živú, hlbokú diskusiu. Určite sa budeme ešte touto témou zaoberať v budúcich týždňoch. Ďakujem Monike Holmer, predsedničke výboru na kontrolu rozpočtu. Oba výbory určite sa budú ešte touto témou zaoberať vo svojej práci, aby sme dospeli eh, k dobrému výsledku, eh, ktorý je navonok obhajiteľný. Ďakujem teda vám všetkým a teraz už by som prešla k ďalšiemu bodu programu. Ide tu o delegované nariadenie komisie, ktorým sa doplňa nariadenie 1295 lomeno 2013 e, Európskeho parlamentu a rady stanovením doratočných kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov v výkonnosti. Ide tu o predstavenie delegovaného aktu o programe Tvorivá Európa zo strany komisie. Dnes sme pozvali e, komisiu aby nám tento akt eh, predstavila. Tí členovia, ktorí eh, boli členmi výboru už v predchádzajúcom legislatívom období, prosím, opúšťajte miestnosť v tichosti, aby sme mohli pokračovať v našej práci. Už aj tak meškáme. Prosím teda, aby ste miestnosť eh, opustili rýchlo a v tichosti. To platí pre všetkých kolegov. Diskutujte prosím vonku. Keď e, chcete diskutovať, prosím, opustite miestnosť, aby sme mohli pokračovať v našej práci. Tí z vás, ktorí ste tu boli už minulé obdobie, si určite pamätáte od naše diskusie k tejto téme Creative Europe a tie otázka dodatočných kvalitatívnych a kvantitatívnych výkonnostných e, indikátorov Právny akt bol prijatý v máji zo strany komisie na základe nového volebného obdobia. Nemohla ešte komisia posunúť ten právny akt na parlamentu. My sme ho dostali 18. júla. Neviem, či ste mali možnosť do toho nazrieť. Všetko to zapadlo tak do letnej prestávky. Naša lehota pre podanie námietky je do 18. septembra veľmi natesno Takže sa prosím pozrite na to. Na prvom zasadnutí koordóny sa rozhodli, že na základe teda letnej prestávky e, treba vymenovať príslušné e, inštancie a vlastne predlžiť lehotu a prípadne hlasovanie vo výbore umožniť na neskôršie obdobie po rozhodnutí koordinátorov som e, radu a komisára informovala. Nový, nová lehota námietky je 18. november, máme teda trošku viac e, času. Chceme si vytvoriť aj e, internú lehotu. Keď po prezentácii diskusí by ste chceli niekto e, navrhnúť rozpor s týmto, mali by ste nám na sekretariát adresovať e-mail teda žiadosť o odmietnutie v angličtine, aby sme sa vysporiadali s týmito lehotami. Táto lehota sa končí 12. septembra o 12. aby sa v oktobri mohlo hlasovať, aby sme mohli dodržať tú lehotu. Ak nikto sa nevyslovujete proti tomuto predpisu, tak 18. E, novembra sa nepríjmu žiadne opatrenia. Teraz dám na 10 minút slovo komisii aby nás uviedli do problematiky. Potom môžu položiť otázky e, poslanci. Za komisiu je tu najprv pán Degado a pán Dawson. Obaja e, pohovoria o tejto téme. Pán Degado ako prvý. Ďakujem. V rámci právneho základu pre Creative Europe máme e, súbor indikátorov, ale strednodová evaluácia bola k programu veľmi pozitívna. Objavili sa určité obmedzenia pre momentálne indikátory. Cieľom tohto nariadenia je nahradiť alebo doplniť Eh, alebo teda poskytnúť indikátory, aby sa prekonali terajšie eh, obmedzenia. Je tu interný postup, príprava delegovaného aktu. V septembri 2018 sme mali diskusiu eh, s odborníkmi, ktorých nominovali členské krajiny a váš sekretariát sa zúčastnil ako pozorovateľ. Potom sme mali konzultácie v komisii, a tu máme teraz e, návrh, ktorý je výsledkom všetkých týchto interných a externých rozpráv. Je tu teda súbor indikátorov, sú zoskupené do štyroch skupín, je to v článku 1 delegovaného nariadenie, je tu súbor štyroch doplnkových e, indikátorov spojených s všeobecným cieľom sú to e, špecifikácie už existujúcich indikátorov. Potom e, v odseku 2 máme 5 špecifických cieľových e, indikátorov, ktoré špecifikujú terajšie indikátory. Takisto kvalitatívne indikátory k bode 4 a špecifické a kvalitatívne indikátory v bode 5. Ďalšia časť sa týka médií. Tomu dám slovo pánu Dawsonovi, aby hovoril podrobnejšie. A posledný, štvrtý, sa týka len kultúry v spojení s špecifickými cieľmi kultúry. 9 ďalších špecifických indikátorov, e, tie sú veľmi konkrétne a vidíte, že sa snažíme špecifikovať indikátory spojené so špecifickými opatreniami. Kľúčový bod tu bol informačné systémy. Spolu s kolegami z výkonných agentúr sme e, zbierali údaje, triedili ich a aby sme ich mohli poskytnúť. Trvalo teda dlho, kým sme definovali priechodnosť určitých e, indikátorov a čo skoro dostanete nástin terajších a nových indikátorov prostredníctvom monitorovacích správ, ktoré bude pripravovať pravidelne komisia. Vychádzam však z toho, že po budúcich týždňoch to kolegovia posunú. Môžem vám povedať aj viac, ak máte otázky, ale teraz dám slovo kolegovi Martinovi. Ďakujeme, Joao. Ako už e, bol povedal kolega, Vnímame tieto e, indikátory ako príležitosť k jasnejšej komunikácii, zdieľanie dobrých výsledkov, ktoré e, Európa Creative Europe poskytuje. A keď definujeme tieto indikátory, naše úsilie sa zameriavalo na, na to, čo program e, robí, poskytuje a ako môžeme monitorovať výsledky. Takže Prostredníctvom týchto indikátorov sme sa snažili zachytiť tri konkrétne rozmery. Poprvé, cieľ kultúrnej diverzity a ekonomickú konkurencieschopnosť audiovizuálneho priemyslu. Tú audiovizuálnu stránku. Napríklad kľúčovým ukazovateľom bol pre nás je medzinárodné uznanie, ktoré získavajú e, práce podporované mar, e, médiami. Na tomto trhu je to indikátor e, samotnej kultúrnej hodnoty diela a tiež diverzity toho diela, keďže sú z rôznych krajín. A súčasne ich konkurencie schopnosť na trhu, pretože kritické E, uznanie priťahuje publikum a uznanie. Takže to sa spája aj s ekonomickým výsledkom. Ďalším príkladom, ako zachytávame e, diverzitu a konkurencieschopnosť, je otázka e, rodovej rovnosti. To je, sa týka hlavne audiovizuálneho priemyslu, kde sa to v poslednej dobe výrazne pertraktovalo. Rozhodujúca hodnota, ktorá sa tu objavila a tiež takisto to vplýva na konkurencieschopnosť. Musíme sa opierať totiž o všetky talenty v našej spoločnosti. A samozrejme, ženy tvoria polovicu spoločnosti a musia byť plne zohľadnené. To bolo projektom našeho komisára. Máme tu vlastne indikátory, ktoré merajú účasť e, e, ženách. Bolo tu veľmi e, pozitívne v porovnaní s širšími trendami Napríklad 50 v našich eh, tréningových programoch sú ženy, ale samozrejme prácu treba pokračovať, robiť treba vrať a budeme viac a budeme to monitorovať. Ďalšia dimenzia eh, sa týka tej, eh, toho celého reťazcu hodnot v priemysle. Musíme sa pozerať na tréningy, distribúciu prát, diel, to všetko pokrýva tieto aspekty. Takisto tu máme rôzne spôsoby, akými diela sa dávajú k dispozícii e, rôzne e, kanály kína, ale nielen kína, televízia a čoraz viac online e, platformy. Každá časť tohto priemyslu sa meria iným, inými údajmi. Takže veľmi pozorne sme sledovali indikátory, kde sme vedeli, že vieme nájsť e, medziročné porovnania v údajov a vytvoriť si vlastne náznak trendov. V neposlednej miere ďalší rozmer, ktorý tu máme, je e, zoznam e, kvalitatívnych a kvantitatívnych. Trhový podiel európskych diel je veľmi dôležitý kvalitatívny indikátor, aby sa posúdilo zdravie našeho audiovizuálneho priemyslu. A súčasne dobre vieme, že nie všetko možno merať. Nie je všetko možno počítať a treba merať alebo vnímať aj inovatívnosť, do akej miery ide o inovatívny prístup. To tiež zachytávajú naše indikátory ako už povedal Joao, podarilo sa nám testovať tieto indikátory monitorovacej práci. Myslíme si, že e, sú veľmi užitočné tieto monitorovacie správy. Pokiaľ ide o audiovizuálnu oblasť, v roku 2018 sme videli, ako sa tu riešila cezhraničná e, cirkulácia. Asi 400 filmových projektov a to zodpoveda 25 e, ten percentám celoročnej filmovej produkcie EÚ. Asi 500 filmov cezhranične, keď sa to porovnáme s trhovými číslami, ktoré poskytuje Európsky audiovizuálny audiovizuálne observatórium, to ukazuje naozaj nárast e, v tej cezhraničnej cirkulácii a to je naozaj dôkazom pozitívneho dopadu médií. Ďakujeme. Myslím si, že kolegyňa Banting má otázku týkajúcu sa dokumentov. Tie sú elektronické, e, máte k ním prístup všetci, nájdete to v rámci e, dokumentov pre stretnutia v rámci e, e-committee aplikácie. Pán Smerilio, spravodajca tu nie je, takže dávam hneď slovo tieňový. To je pán Frankovský a pán Mohamed, takže pán Frankovský ako prvý. Ďakujem pekne za prezentáciu, ktorá nám výrazne pomôže pri našich prácach a pri trialógoch o kreatívnej Európe. Tie kvalitatívne a kvantitatívne e, indikátory sú e, veľmi dôležité pokiaľ ide o tie kvalitatívne, mám otázku, ako chcete e, pridanú európsku hodnotu týchto projektov a diverzitu vlastne názorov evaluovať. Ten zoznam je tu, komisia dáva veľmi konkrétne návrhy a tie sú tie, ktoré sú v tom materiáli. Tie kvalitatívne sa týkajú hlavne článku 1, 2, 4 toho, čo je e, úspešné v tejto oblasti. Keď sa pozriete na kvalitatívnu oblasť, e, tak najprv to musíte poňať veľmi široko, pretože definícia toho, čo je kvalitatívne, je v rozpore s tým, čo je kvantitatívne. Takže vytvárame si interné mechanizmy, ktoré zistujú to, čo je vlastne považované za úspech. Musím vám pripomenúť, že výber tých programov, to, to, ten pomer výberu je veľmi e, náročný. 60% sa financuje, máme tu veľmi dobrú kvalitu od počiatku a normálne nemáme môj problém definovať, aké sú kvalitatívne, kvalitatívne úspešné projekty. Pán Mohamed. Najprv ešte pán Dawson. Chcem len doplniť kolegu. Tu ide samozrejme o terajší program, existujúci program, ktorý končí v roku 2020 je to odporúčanie vlastne strednodobej e, evaluácie. Nový program, o ktorom ste hovorili, bude mať nové priority, nový súbor indikátorov, sú veľmi e, precízne a jedna z oblastí, kde používame kvalitatívne indikátory, je zameranie na inovácie. A pokiaľ ide o inovácie, my tu vidíme tri oblasti. Umelecké, obchodné a technologické inovácie. Použijeme všetky tie inovácie cez naše projektové správy a prebiehajúce monitoring a vy samozrejme neustály dialog s našimi e, aktérmi a výrazným zdrojom informácií je špecializovaná tlač, kde môžeme robiť e, kritickú analýzu a to je určitý zdroj informácií. Pán Mohamed tu teraz nie je, takže keďže nemá otázky, ja by som položil otázku. Kvalitatívne a kvantitatívne dialógy sú tu na výber príslušných agentúr, e, pokiaľ ide o projekty. Aj samotní e, e, autory projektov by mali vedieť, aké kritériá komisia používa pri výbere, aby zlepšovali vlastné návrhy projektov. Takže eh, tak je tu možná vlastne pridaná hodnota pre samotné, eh, samotných autorov, alebo je to vlastne iba interný dokument, znie otázka. Eh, materiál to nie je interný, Dohodli sme sa o dodatočných indikátoroch s radou a parlamentom. A ako náhle sa dohodneme, ten e, delegovaný akt bude e, všeobecne prístupný. Ako povedal kolega, komisia zamýšľa zverejniť každoročne monitorovaciu správu, opierajúcu sa o kompletný zoznam indikátorov, tie, ktoré existujú na základe právneho základu a tie, ktoré sa budú definovať delegovaným aktom. Zbierame údaje na rôznych úrovniach, na úrovni e, aplika- teda žiadostí, keď e, uchádzači definujú e, ciele projektu, ale zbierame údaje tiež v období implementácie a keď sa aj projekt uzavrie. Je tu teda časový, časové rozpätie medzi prvým zberom údajov, keď projekt sa zadáva alebo sa uchádzajú s ním a potom 2 4 roky medzi tým, kedy sa projekt dovrší a hlavné údaje sú tie zo záveru, z dovršenia. Pretože projekt často na úvod je iba zámerom a nemá ešte konkrétne výsledky. Sú tu teda komplexné mechanizmy na korigovanie údajov, keď projekt sa dovrší. Toto sa trošku líši od selekcie výberových kritérií, tie sú verejne oznamované. Uchádzači vedia, aké sú rôzne spôsoby. Je tu tiež e, určitý vzťah medzi kvalitatívnym a kvantitatívnymi výstupmi a výberom projektov. Toto však nemôžno robiť na e, báze jedného projektu, avšak zainteresovaní e, budú z monitorovacej správy vedieť, že je to verejné, aké sú najdôležitejšie poznatky programu a aká je relevantnosť týchto dôkazov. Máte otázky? Či už k obsahu alebo postupu? Vidím, že nie. Takže by som sa chcela veľmi pekne poďakovať. A predsa len Pani Banting, nech sa páči. Prepáčte, ale ja by som sa chcela vyjadriť k postupu e, vy chcete špeciálne, konkrétne pripomienky ku konkrétnym postupom, ale ten názov e, tejto rozprávy nesúhlasí s dokumentom. My v odseku 1 máme kreatívnu Európu, ktorá nie je zapracovaná do názvu tohto dokumentu a preto niektorí z nás e, sme na to neprišli. Jednoducho sme si neuvedomili, že tento dokument súvisí s týmto stretnutím a preto všetko, čo ste povedali, e, mi ušlo, pretože to nebolo v tomto dokumente a preto by som chcela požiadať, aby ste niekoľko týchto dokumentov v budúcnosti vytlačili, priniesli ich sem, pretože tieto vytlačené dokumenty by boli vhodné. Keď nemáte čas na to, tak ja to veľmi rada urobím, ale mm, e, to nie je ten istý dokument, aký máme na webovskej stránke. Prepačte, ja som e, pracovala aj ako nezávislá osoba, pracovala som pre malé nezávislé e, podniky, ale Rečničke sa vypol mikrofón a ďalej sme sa nedozvedeli. E, komisia s tým nič nemá, je to otázka, e, teda výbor s tým nič nemá, je to výbor, e, je to záležitosť o sekretariátu, či už je to delegovaný akt k tomuto programu. Ja neviem, prečo to nefungovalo. Normálne to tak robíme, ja neviem, prečo to. My to skontrolujeme, skontrolujeme to, aby sa to v budúcnosti neopakovalo. Normálne, za normálnych okolností každý má tento dokument a my e, samozrejme sme sa dohodli na tom, že nebudeme všetko vytláčať, pretože chceme e, šetriť papierom. Väčšina z vás nechce tieto dokumenty, len na stretnutí niekedy aj vopred, preto to elektronicky zasielame Niekedy to zasielame vopred, keď máme tie informácie, takže naozaj musíme skontrolovať, e, čo sa tam stalo, či tam bola chyba pri zasielaní. No a teda by som inak odporúčila vždy sa pozrieť do e, e-mailov, kult e-mailov, ktoré e, prichádzajú zo sekretariátu. Možno to súviselo s tým, že sme mali letné prázdniny, takže my to skontrolujeme a už sa to nestane. Ešte niekoľko pripomienok k postupu do 12. septembra 12. hodiny je lehota e-mailom či už sekretariátu alebo predsedničke. Ak chcete zamietnúť, tak po anglicky prosím. A inak, keď chcete zamietnúť delegovaný akt, tak, eh, tak eh, v angličtine, čiže 12. september o 12. hodine, ak chcete zamietnúť. A teraz sa dostávame k posledným bodom. Budúce stretnutie sa bude konať pondelok 23. septembra o 15. hodine a v útorok 24. septembra od 9. do 12.30 a potom aj popoludní. No a teraz vám želám pekný zvyšok týždňa a tí, ktorí ste koordinátormi, prosím, ostaňte tu, pán Ninas. Ja mám ešte jednu poslednú otázku. Mm, ja som v tej e, skupine pre kreatívnych tvorcov e, ako by sme dosiali v tejto práce viac, to by sme chceli teda toľko. Prosím, prosím tí, ktorí sa chcete rozprávať, prosím, opustite miestnosť alebo nevyrušujte. A prosím, mikrofón. Ja, ja som chcel poukázať na kultúrnu kreatívnu skupinu tiež pre tvorivých umelcov pracovné práva, ale aj potreby pre kreatívnu Európu do budúcnosti. Tu máme takú eh, interskupinu pre kreatívny priemysel. Ja som sa rozprával s osobou, ktorá to bude mať pravdepodobne na starosti, takže tu by sme chceli zlúčiť obe strany medaile, obe strany mince a chceli by sme týchto ľudí, aby sa stretl, stretnúť. Eh, takže mm, mm, Mm, ja samozrejme by som tam chcel pozvať celý parlament, ale predovšetkým výbor pre kultúru. Ďakujem veľmi pekne za túto iniciatívu, hovorí pani predsednička. Takže prosím len koordinátor.